Mes chers collègues, mesdames, messieurs, je vous invite à prendre place. Nous avons un ordre. Dámy a páni, poprosím vás, aby ste sa usadili. Máme dosť nabitý program rokovania a máme obmedzený čas. Takže mm, teraz zahájime. Naše zasadnutie je veľmi dôležité, aby sme začali na čas dnes. Pán komisár príde o pár minút, a to nám umožní hlasovať. Otváram zasadnutie. E, chcem privítať všetkých e, prítomných. Máme tu pestré zloženie dnes, pretože tu máme tých, ktorí sú tu vo výbore od júla 2014 a už je tu aj niekoľko novozvolených poslancov, ktorí sa k nám pridávajú po posledných európskych voľbách a radi by vstúpili do, e, rozpočtu, pardon, do výboru pre rozpočet. A ja vás veľmi srdečne vítam. A niektorí, ako ja napríklad, e, dnes majú svoje posledné zasadnutia, preto je to aj emocionálny okamih. Teraz by som rád predložil program rokovania na schválenie a pripomínam, že musíme rešpektovať lehoty um, a, a hlavne predpísaný čas, pretože pán komisár musí odísť o pol štvrtej po malej recepcii, ktorú sme si zorganizovali na záver tohto volebného obdobia a chceme takisto si pripomenúť vynikajúcu spoluprácu medzi komisiou a výborom pre rozpočet. O 14.45 sa bude konať um, tlačová konferencia, takže naozaj máme hodinu a 15 minút na prácu dnes. Začneme presunmi body 6 a 7, um, najmä presun C7 Európskeho parlamentu. Potom budeme sa venovať prezentácii rozpočtu na 2020 a takisto budeme sa venovať opravným rozpočtom na rok 2019. Ehm, bude jediná prezentácia komisára Oettingera a potom bude následovať iba jedna rozprava. A potom uzavriem naše celé volebné obdobie. Ak nemáte pripomienky ani výhrady, považujem tento program za schválený. A Dostali ste takisto e, pardon, zápisnicu z 11. apríla zo zasadnutia výboru. Ak nemáte výhrady, považujeme túto zápisnicu za schválenú. Pokiaľ ide o oddiel 3 e, rozpočtu na rok 2019, k tomu nemáme presuny. Budeme sa venovať teda bodu 7. Ďalšie e, oddiely. Pán Rubich by sa k nám mal pripojiť. A kým tu nie je,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 Bon, ce sont des points qui concernent le, le personnel essentiel. Sú to hlavne body, ktoré sa týkajú personálu. Prichádza pán Rubich, ako vidíme. A keď sa podpíše na prezenčnom zozname, tak nám odprezentuje stručne transfery. Nám odprezentuje. Paul Rubik, chers collègues, vous avez la parole. Drahý kolega, máte slovo. Yes, first of all, many thanks. Möchte mich recht herzlich bedanken. Chcem sa srdečne poďakovať. Eh, ďakujem za to, že máme zasadnutie prakticky počas obednej prestávky. To je v podstate dobré, lebo sme posilnení. A chcem povedať, že za posledných 5 rokov tu vo výbore pre rozpočet e, sa nám naozaj darilo vytvárať základy pre ďalší viacročný finančný program. Transfery e, do rozpočtu na rok 2019 to nie je žiadna veľká záležitosť. Máme transfer C7 e, z línie 1400, ostatný personál, generálny tajomník a politické skupiny by mali dostať ešte 1,1 milióna eur. Je to potrebné navýšenie, pretože e, v generálnom riaditeľstve pre personál musíme informovať o nových úpravách pre stážistov. Je to e, úprava z decembra 2018. E, máme tu nový, nových zamestnancov, ktorí budú pracovať pre podpredsedov a kvestorov. Toto malo byť už zapracované v plánovaní, ale plánovanie bolo, malo výpadok dva roky, takže chápem, že sa to vlastne teraz musí zmeniť. Máme takisto e, nových e, učiteľov jazykov, ktorých sme zamestnali pre poslancov a takisto e, budeme viac využívať pre, preklady, respektíve tlmočenie, takže mm, toto je potrebné pokryť aj technologicky. No a potom tu máme 5 rôznych zdrojov Veľa sme usporili v riadku 1200, e, cirka 1000, e, pardon, 900 tisíc eur. Sú to rôzne preplácania, toto sa využívalo menej, ako sa plánovalo. Potom tu máme riadok 2013 spracovávanie údajov a telekomunikácia. Aj tam sme našli možnosti úspor vo výške 68 tisíc eur a potom takisto výdavky na recepcia a reprezentáciu. Tam sme už usporili 35 tisíc eur a potom riadok 3245 kolokvia a semináre, tam sme usporili cirka 100 tisíc eur. No a preto e, môžem súhlasiť s požiadavkami o transfery a poprosil by som e, poslancov, aby odsúhlasili tieto transfery. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem, pán spravodajca. Tieňoví spravodajcovia, želáte si vyjadriť sa? Nikto sa nehlási, zdá sa mi. E, želá si ešte niekto iný vystúpiť? Ak nie, ak nemáte žiadne výhrady, A keďže náš spravodajca žiada o schválenie týchto transferov, tak môžeme považovať tieto transfery za schválené. Pán komisár by tu mal, mal byť už každú chvíľu. Už sme dostali informáciu, že bude 5 minút meškať. Dnes predpoludním sa radilo kolegium komisie o návrhu rozpočtu na rok 2020 a takisto hovorili o opravných rozpočtoch 2019. E, a komisár o pár minút nám už povie o, o týchto veciach. A takisto nás poctil tým, že nehovoril s tlačou okamžite po zasadnutí kolegia komisárov. Vyhradil Eh, si čas na eh, poslancov rozpočtového výboru, aby sa poradil eh, s nami najskôr a až potom to prezentoval pred novinármi a preto práve sme zorganizovali tú tlačovú konferenciu o 14.45. No a vítam veľmi srdečne pána komisára. Pán komisár, vítame vás medzi nami. Práve som hovoril o tom, že výbor pre rozpočet oceňuje, že ste vlastne dali prednosť v tejto komunikácii nám, nášmu výboru, že ste sa ešte nestretli dnes predpoludním s novinármi, A preto vlastne my organizujeme konferenciu, tlačovú besedu o 14.45. Máme teraz hodinu a 4 minúty na to, aby sme si vypočuli váš pán, vás, pán komisár. E, vy budete hovoriť o návrhu rozpočtu na rok 2020 aj o návrhu opravných rozpočtov na rok 2019. No a potom bude nasledovať výmena názorov, ktorá bude ale štrukturovaná. Ja si želám, aby sme postupovali tým pingpongovým spôsobom, teda poslanci stručne položia otázku a komisár takisto stručne odpovie. Pán komisár, máte slovo. Vážený pán predseda, dámy a páni poslanci, dámy a páni, komisia dnes ráno po prípravných prácach minulých týždňov E, ten návrh rozpočtu na rok 2020 úspešne e, uzavrela a teraz vám ho tu aj e, predstavím. Je to posledný návrh rozpočtu Junckerovej komisie, teda v jej zodpovednosti, a aj posledný návrh rozpočtu v rámci finančného rámca do roku 2020 VFR. Ide o rozpočet kontinuity, máme priority, ktoré sú dôležité i pre vás. Práca pre mladých, klimatické zmeny, migrácia, bezpečnosť, rast, zamestnanosť, to sú ťažiskové body. Máme tu i nové aspekty. E, RESC EU, Európsky e, zbor Solidarity, Frontex, Frontex a ďalšie Týmto rozpočtom vlastne e, premostujeme k ďalšiemu e, e, rámcu. Napríklad tým, že vývoj a výskum posúvame na najvyššiu úroveň, aby sme podporili iž i v budúcich rokoch taký rozvoj, aby tie rozpočtové rámce po roku 2020 plynule mohli na tom budovať. Ten návrh sme pripravili tak, ako keby Spojené kráľovstvo so všetkými výsadami a právami bolo členom. Čo to vlastne znamená? V tom, čo komisia a Európska únia e, vyjednala s premiérkou Mayovou, čo teda rokoval za nás pán Barnier, to všetko vychádza z toho, že Briti i budúci rok budú e, platiť do rozpočtu a zúčastnia sa na všetkých e, výkonoch a programoch, pretože tento rámci, rámec e, viacročný e, bol jednomyselne prijatý i s hlasom Spojeného kráľovstva v roku 2013 do roku 2020. Tým pádom momentálne tu nevznikne žiadna brexitová medzera pre budúci rok. Ak by však v budúcich týždňoch došlo k neriadenému e, vystúpeniu e, Spojeného kráľovstva, musíme to príslušnými pozmenujúcimi návrhmi v oktobri ešte pred zmierovaním zapracovať do návrhu rozpočtu. Máme tu e, záväzky vo výske 168,2 miliard eur. to zodpovedá u 28 krajín, členských krajín 0,99 hrubého domáceho produktu. V porovnaní z roku 2019 u záväzkov ide o zvýšenie o 1,3 a tým pádom neprekračujeme maximálnu hranicu, ktorú rozpočtový rámec nám stanovil. U platieb na druhej strane v budúcom roku máme trošku výraznejšie zvýšenie až o 3,5 na 153,6 miliard eur. Toto zodpovedá e, pomeru 0,9 e, celoeurópskeho hrubého národného produktu. Toto vychádza z plánovania prebiehajúcich kohezných programov, ktoré bežia na plnú rýchlosť E, tie sa stávajú, a je to aj v našom záujme, čoraz intenzívnejšie platbami. Pokiaľ ide o okruh 1A, tu o horizontu 2020 máme navýšenie o 6,4 z toho, e, z toho vychádzame a tým pádom je to najväčšia e, sadzba až 13,2 miliardy u, u tejto oblasti. Takisto Cosme, Galileo, Európske zbory Solidarity a nástroj pre spájanie Európy, e, takisto Digital Europe. E, na druhej strane máme presuny v výške 200 e, miliónov, nepoužité, nespotrebované prostriedky z nástroju spájania Európy, aby sme týmto spôsobom Erasmus Plus, Kosme a ďalšie programy dokázali príslušným spôsobom navýšiť a financovať. To, čo vy e, ste pri strednodobej revízii e, dohodli tu v parlamente, je určitý rozdiel v interpretácii medzi parlamentom a radou. To v trialógu alebo zmierovaní e, môže byť riešené. Rovnako citlivá je článok, citlivý je článok 15.3 našeho rozpočtového poriadku pri tých diskusiách v roku 2009, teda pre rok 2090 to viedlo k veľkému, veľkým nezhodám medzi radou a komisiou. Tu je možnosť, aby prostriedky z predošlého roku sa aktivizovali a transferovali a, a priradili e, výskumu vo výške 72 e, miliónov eur. E, tak chceme učiniť. Spoločne by sme sa tu mali zasadzovať o to, ak to rada znova e, kategoricky zamietne, tak ten článok by bol v podstate bezpredmetný, zbytočný. Myslím si, že týmto, s touto skromnou čia, e, e, čiastkou máme taký lakmusový test, či tento článok bude akceptovaný a či sa v ojedinelých prípadoch bude aj využívať. Pokiaľ ide o je, e, okruh 1b, kohezná politika, tu sa navýšili platby o 6,4%, pretože programy bežia v plnom rozsahu. Staré programy z pre obdobia pred 2014 sa usavrú ešte v tomto roku 2019. E, môžem vám povedať, že tohto roku posledné platby za obdobie 2007 až 2013 sa zrealizujú po vyučtovaní a v budúcom roku zostanú len, zostane bežný rozpočtový rámec u pladieb a bude sa musieť zohľadniť. Polnohospodárstvo, okruh 2. Tu je v podstate, e, nie sú žiadne prekvapenia tie čiastky sa odvíjajú z toho, čo, sme, čo ste vy všetko dohodli. V krátkosti poviem, že výdavky spojené s klimatickými zmenami, tu sme si predsazali, že v tomto rozpočtovom rámci 20 všetkých výdavkov a investícií bude smerovať, aby malo smerovať, slúžiť klimatick- ochrane klímy. A potom e, v ťažkom rozbehu sme našli aj dobrú definíciu toho, ako e, program od programu tie výdavky by sme mohli priradiť klimatickým zmenám. V budúcom roku navrhujeme 21 všetkých prostriedkov na cieľ ochrany e, klimat, našej klímy. V budúcom roku e, e, bude koniec rámca, to bude asi 19,7 Takže blízko e, tej čiastky, ktorú sme, ste si stanovili vy aj my, tých 20 v budúcom rozpočtovom rámci sme si stanovili 25 e, pri našich rokovaniach. Za posledných rokov som sa veľmi konkrétne oboznámil s vecami. Myslím si, že do budúceho 10 ročia pôjdeme s oveľa lepším inštrumentáriom a znalosťami. Pokiaľ ide o okruh číslo 3, tu je ťažisko o e, vykonávaní e, priebežne bežiacich opatrení. Musíme prekročiť ale hornú hranicu a využiť nástroj flexibility vo výške 787 e, miliónov eur. Záväzky sa mierne krátia, platby sa zvýšujú o 5,6 pretože to zodpovedá E, e, e, ústupku vlastne naliehavosti určitých opatrení. Tu vidíte tiež financovanie RESC EU, ďalej Frontex, pobrežné stráže, náš systém ETIAS ďalej pre e, príchod a vycestovanie a systém povolovania cestovných povolení. Ďalej e, okruh 4, Európa vo svete. Tu len spomeniem toľko, že že ďalšie prostriedky pre tú druhú tranžu, teda nástroj pre Turecko, to v tom dohľadnom rámci e, navrhujeme. A pri téme e, Turecko a predstupová pomoc, práve tá čiastka, ktorú sme použili v roku 2019, ten navrhujeme aj na rok 2020. Komisia pri návrhu rozpočtu na roku 2019 navrhovala vyššiu čiastku. Vy a rada ste potom tú čiastku stlačili nadol a v priebehu roku 2019 eh, eh, tá, tá čiastka je vlastne tá istá v tomto roku ako tá, ktorú navrhujeme na rok 2020. Okruh 5 potom, administratívne alebo správne náklady, tu je celkový náraz 3,8 v porovnaní s rokom 2019. Všetky výdavky, ktoré sa netýkajú e, mzdových prostriedkov, sme zmrazili. Takisto sme počet zamestnancov nemenili ani smerom nahor, ani smerom nadol, takže nechali sme ich rovnaké. E, ďalej sme, e, máme narastajúcu mieru, e, e, mieru osobitných výdavkov, penzíne napríklad, tie, tie narastajú o 7,1%, teda dôchodky. Opäť by som tu použil svoju úvahu. Bolo by asi na čase e, v budúcom rozpočtovom rámci vytvoriť penzíny fond, pretože noví členovia v roku 2004 a 2007 z minulého desaťročia ročia a takisto demografia sa mení. To všetko znamená, že máme narastajúcu počet e, penzijných e, nákladov a každoročne, medziročne by to mohlo rásť o 12 Ja by som tu navrhol také určité e, prepojenie, aby sme hovorili o myšlienke penzijného fondu, aby to najvyššie maximálne zaťaženie v roku 2030, aby sme podielovo už teraz budovaním penzijného fondu to financovali. A tie jej medziročné prírastky, e, aby sme ich vedeli proporčne zvládať. Túto myšlienku pri najbližšej príležitosti predložím aj rade. Do tej miery, toľko teda tie jednotlivé podstatné čísla. Máme teda e, jasný plán pre trialog v júli aj načítania v parlamente v, na jeseň trialog z 16. oktobra a tiež pokiaľ ide o zmierovanie 29. oktobra, ktoré teda 29. oktobra začne. A chcem poukázať na to, že keď e, tá budúca komisia potom pod vedením svoj, svojho predsedu, ak zvolíte tú komisiu v, v, včas, tak naša komisia nebude e, úradovať 1. novembra. Tak tá zmierovacia fáza, ktorá sa začne 29. a 18. novembra skončí, tak vlastne ju bude riešiť, budú ju riešiť dve komisie. Uvidíme, ako sa to e, posunie a chceme dosiahnuť, aby tie jednotlivé zmeny e, a zmena komisie neboli problémom pre dobrý výkon rozpočtu 2020. Ďakujem vám za pozornosť. Merci, monsieur le commissaire. Ďakujem pekne, pán komisár. Ďakujeme pekne eh, za túto jasnú prezentáciu. A veríme, eh, že nová komisia bude s vami aj v budúcnosti a pokiaľ ide o článok 15.3 eh, rozpočtu. A ak si prajete Môžete pokračovať a odprezentovať nám návrhy opravných rozpočtov na rok 2019. Darf ich das Wort nehmen? Die question vient après. Smiem sa ujať slova? Um, gestatten Sie mir, Ihnen auch die Entwürfe... Dovolte teda, aby som vám predstavil tri návrhy opravných rozpočtov na eh, prebiehajúci rok 2019. Poprvé, v roku 2019 tu máme návrh DAB, aby sme zapracovali prebytok z roku 2018 je to prebytok vo výške 1,8 miliardy eur. Mali sme primárne vyššie e, príjmy z pokút. Potom po druhé, toto bolo schválené pred pár dňami, v tomto návrhu DAB ide o to, že v priebehu zmierovania sa Rada a parlament dohodli a podľa toho Horizont 2020 a Erasmus Plus by mali byť e, posilnené o 100 miliónov. Toto bolo dôležité práve pre vás počas rokovaní. Tým vlastne plníme sľub, ktorý sme dali parlamentu. Navrhujeme 80 miliónov naviac pre Horizont 2020 a 20 miliónov pre program Erasmus+. Implementácia programu Erasmus plus e, počíta najmä e, so začiatkom roka, takže tie možnosti, ktoré vystávajú teraz, sú už obmedzené, ale my sme flexibilní a tých 100 e, miliónov môžeme prerozdeliť aj inak, ale my navrhujeme zatiaľ to prerozdeliť 80 a 20. No a potom tu máme tretí návrh opravného rozpočtu. Ten sme prijali koncom mája. Týka sa Fondu Solidarity, eh, kde eh, aktivujeme prostriedky pre Rumunsko, Taliansku a Rakúsko. Tieto štáty boli zasiahnuté prírodnými katastrofami, záplavy, eh, Atruče v 2018 napríklad. A chceme poprosi, pardon, podporiť finančne tieto tri štáty. Prosím vás, aby ste preskúmali, tieto tri návrhy opravných rozpočtov a prosíme o schválenie. Ďakujem pekne, pán komisár. Teraz prejdeme na otázky a odpovede. Pripomínam, eh, že máme tu pingpongový postup, to znamená, eh, že každý sa musí eh, vyjadriť stručne, položíte otázky komisárovi a komisár odpovie taktiež veľmi stručne. Prvá bude Monika Holmejer, všeobecná spravodajkňa za 2020. Správa už bola schválená v parlamente a máte 5 minút na otázky a odpovede. Ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem komisárovi aj jeho týmu za to, že sme sa dnes opäť mohli stretnúť. Srdečne vás zdravím a rada vás opäť vidím. Pán komisár, veľmi srdečne vám ďakujem za to, že ste takto precízne odprezentovali rozpočet. My s kolegami sa na to samozrejme ešte veľmi presne pozrieme, ale veľmi sa mi páči už teraz okruh 1a. E, to vždy leží na srdci parlamentu a sme radi, že tu vidíme zásadné narasty už teraz. Erasmus dostáva naviac prostriedky Približne 100 miliónov, hovorí rečnička. Uvidíme, ako to bude s tými 30 miliónmi, ako to zapôsobí, pretože toto, toto takisto vždy ležalo na srdci parlamentu. Vždy sme to presadzovali a e, to sa ani v budúcnosti nezmení. A potom 1B takisto, to navýšenie. Pokiaľ ide o jej, e, chcem sa spýtať, pán komisár, E, čo si myslí komisia o úspechu tohto programu? E, dvor auditorov to kritizoval. Ja sa chcem spýtať, e, čo si o tom myslíte vy? Našim veľkým želaním bolo pomôcť mladým ľuďom, ktorí trpia nezamestnanosťou. Chceme vedieť, či tie nové programy naozaj niečo prinášajú. Toto bude veľmi dôležitá téma aj do budúcnosti. Pokiaľ ide o EPA pre Turecko, eh, je dobre, že sa držíme úrovne z minulého roka a eh, ohľadom budúceho roka ma zaujíma, do akej miery tie prostriedky, ktoré tam ešte sú, eh, sa používajú v Turecku správnym spôsobom. Používajú v Turecku tieto prostriedky tak, ako si to my predstavujeme, pretože ako vieme, Turecko v súčasnosti zažíva krízu ľudských práv, základných práv. Um, vieme to od mnohých partnerov, s ktorými spolupracujeme. Takisto ma zaujíma redukcia um, v nástroji pre utečencov v Turecku. Chcem vedieť, e, či je to iba taká bežná rošáda. Um, nevedela som to ešte, nie som schopná to ešte vyhodnotiť, lebo som to videla len pred pár minútami Poprvýkrát ja vnímam kriticky to, že rada nám ukladá veľkú sumu, ale oni na seba sami nie sú takí nároční a prísni. No a pokiaľ ide o tému penzíny fond, e, k tomu nemám zatiaľ o, veľa otázok. Poviem iba môj osobný názor. Tento fond je potrebný a dôležitý. Myslím si, že vďaka takémuto fondu by sme situáciu v najbližších rokoch konsolidovali. Ale samozrejme, o tom musí parlament ešte rokovať. Poslanci medzi sebou o tom musia ešte hovoriť, ale v zásade ehm, ja ako rozpočtár si myslím, že vždy musíme e, plánovať do budúcnosti a mali by sme ehm, pracovať s predvídateľnými e, číslami a veličinami. No a pokiaľ ide o petinový rozpočet, musíme ešte počkať. E, v priebehu roka sa ukážu dôsledky. Uvidíme, e, ako to bude s tými 89 miestami a s tými vyše 200 e, úradníkmi na zmluvu. Ešte nemám o tom dosť informácií. Pozrieme sa na to ešte v kontexte rozpočtu 2020. Aj kolega Rubich by sa k tomu mohol vyjadriť. E, nemám už žiadne ďalšie otázky. Ďakujeme za veľmi presné predstavenie rozpočtu a potom ešte ten okruh 3, otázky utečencov. To ma veľmi zaujíma, či financie sú dostatočné a či agentúry ako napríklad EU LISA majú dosť personálu na to, aby vôbec tieto programy mohli implementovať. Či vôbec tie financie majú ako využiť s tým personálom. Ďakujem. Mm, ďakujem pekne, pani spravodajkňa, pán komisár. Äh, pán predseda, pani Holmajer, pokiaľ ide o IEI, e mali sme e, problémy administratívneho charakteru na začiatku e, v tých hlavných členských štátoch, ktoré to využívajú, ale za posledné dva roky sa tam kompetentnosť dotknutých osôb zlepšila, majú viac aj skúsenosti. Grécko, Španielsko, to sú štáty, o ktoré v prvom rade ide a e, veľmi efektívne sa tam už tie prostriedky teraz využívajú a ukazujú aj výsledky. Celkový počet mladých ľudí, ktorí sú bez práce, e, sa znížil za posledných 6 rokov z 24% na 14%. Nie je to ešte optimálne číslo, ale ten program naozaj ukazuje účinky a výsledky priamo na mieste, tam, kde sa implementuje. Pokiaľ ide o predvstupovú pomoc pre Turecko, Mm, dám vám takú ponuku. V priebehu ďalších rokovaní vám pošleme správu o tom, ktoré projekty v súčasnosti v roku 2019 sú ešte financované z našich peňazí a aké očakávania máme od projektov budúci rok. Aby ste videli, ako sa e, realizujú tie plány s tými krátenými prostriedkami. A toto potom môžete využiť napríklad v trialógu, v zmierovaní a môžete potom o našom návrhu na rok 2020 samostatne rozhodnúť. Pokiaľ ide o pomoc pre utečencov v Turecku, tam máme druhú tranžu teraz, ktorá je už vlastne v záväzkoch, už sa, im, už sa to plní a budú nasledovať platobné rozpočtové prostriedky a politika musí čo najskôr rozhodnúť o tom, či existuje potreba vyplatenia tretej tranže. V súčasnosti sme partnerom pri financovaní utečeneckých táborov, e, ubytovacích zariadení, e, bezpečnostných opatrení a tak ďalej. Čiže s týmto rozpočtom e, plníme naše vlastné záväzky a všetko ostatné, čo ešte možno vyvstane v ďalšom desaťročí, tak to, to, to sa ukáže vlastne, tie potreby sa ukážu už onedlho. Merci, monsieur. Mm, ďakujem pekne, pán komisár. A teraz dodám slovo spravodajcovi ďalších oddielov, pán Maňka. Ďakujem pekne, pán predseda. Aj keď ten rozpočet, čo nám pán komisár predložil, sa momentálne nedotýka tých ďalších inštitúcií, to bude ešte predmetom ďalších rokovaní až, až do októbra, ale aj tieto inštitúcie už e, predložili, mnohé, väčšina z nich predložila svoje návrhy rozpočtov a tu je naozaj dôležité to, aby sme maximálne úsilie venovali tomu, aby sme sa uistili, že všetky zdroje e, sa používajú čo najefektívnejším spôsobom, aby sme naozaj, aby, aby každá inštitúcia riešila hlavne tú svoje, to je svoje hlavné poslanie. Aj preto sme e, požiadali generálneho tajomníka Európskeho parlamentu, ale bolo by dobre, keby si to aj komisia zobrala za svoje, aby sme preskúmali existujúcu spoluprácu medzi všetkými európskymi inštitúciami, aby sme identifikovali všetky potenciálne synergie a možné úspory. My sme to už, e, keď som pred desiatimi rokmi, keď som bol spravodajca pre európske inštitúcie, tak sme to urobili a vtedy sme našli aj také veci, že e, sme ušetrili na tlmočníckych a prekladateľských službách e, okolo 11 miliónov eur kvôli tomu, že inštitúcie začali spolupracovať a neobjednávali si iba tak bezhlavo e, tlmočníkov a prekladateľov externe, ale najprv si zistili, či sú voľné kapacity v iných inštitúciách. Čiže takéto niečo na tejto báze by sme mali preskúmať aj v rámci všetkých iných inštitúcií. Takisto my nejaké úspory môžeme dosiahnuť ako Európsky parlament aj tým, a to je pre pokračovanie tých, čo tu budú v novom volebnom období, aby sme e, vlastne e, zmenili procedúru tvorby rozpočtu Európskeho parlamentu, kde nemusia byť dve fázy, jarná fáza a jesenná fáza, lebo to sú zbytočné duplicity, ale aby sme pokračovali e, v tom, že, že tu bude iba tá druhá fáza a ušetríme znovu významné finančné prostriedky. Čiže podstatné je to, naozaj, aby inštitúcie fungovali efektívne. Ale aby sme si dali pozor, pán komisár, aj na také veci, čo sa stali v minulosti, že sme povedali, že krátime všetkým inštitúciám 5 eh, čo bola myšlienka dobrá, eh, lebo 5 je, je okolo 2600 pracovných miest v inštitúciách, ale stali sa aj také deformácie, že inštitúcia, ktorá pracuje efektívne a ešte to má znížiť o 5 tak musela hľadať iné spôsoby, ako, z toho vyklúčkovať a napríklad Európsky e, e, súdny dvor si prepustil vlastných e, tlmočníkov a potom si ich tých istých objednal externe. Čiže aby sme sa vyhli takýmto veciam, čiže treba to robiť racionálnym spôsobom. Ale chcem sa poďakovať za to, čo ste nám predložili a takisto podporujem tieto návrhy. Ďakujem pekne. Bien. Merci, monsieur le rapporteur. Ďakujem pekne, pán spravodajca. Pán komisár, ak máte pripomienky alebo odpovede na to, čo povedal pán Maňka. Beriem to na vedomie a ďakujem za pozitívne hodnotenie. Ďalšie detaily e, samozrejme prídu v rokovaniach. Ja som k dispozícii každému aj jednotlivo, ak e, aj mimo formálnych rokovaní sa chcete so mnou rozprávať o pozadí niektorých vecí, alebo keď chcete v mojom uh, generálnom riaditeľstve sa stretnúť s expertami, my sme k dispozícii kedykoľvek. Merci. Ďakujem. Pán Vioty, všeobecný spravodajca 2019, vy máte 3 minúty na položenie otázok a aj na odpovede. Pán Srikeder, ktorý vás e, nahradzuje. Nech sa páči. Ďakujem pekne, pán e, predseda. E, my sa chceme opýtať na tých 100 miliónov v DAP 2. Nehovorili ste o tom konkrétne, takže ja sa chcem opýtať, prečo máme 80 na Horizon 2020 a 20 na Erasmus+. A potom z tých 80 máme 40 5,4 miliónov, ktoré sú v rozpočtovom riadku, ktoré zatiaľ neboli využité. Takže ak by ste nám to mohli objasniť, prečo ide o tento rozpočtový e, riadok a aký je zámer e, financovania. A ešte posledná otázka, prečo e, tu nemáme žiadne platby k týmto 100 miliónom eur, ktoré sa usporili za tento čas. Blahoželám vám k rýchlosti. Ďakujem. Teraz pán komisár. Tá, čla, tá čiastka 100 miliónov zodpoveda e, dohody e, v, v rámci zmierovaní minulého roku. To prerozdelenie, e, prerozdelenie na roky 2020 je flexibilné, to môžete zmeniť. To vyplýva z tej dimenzie, ktorú mal rozpočet, teda rozpočet na výskum doteraz 4 ku 1 je približne rozmer ten, e, celkových rozpočtových prostriedkov 13,2 miliardy tohto roku na horizont 2020. Máme k dispozícii tento rok a asi 2, niečo miliardy eur máme na Erasmus. Takže je to vlastne posilnenie, ak to chcete zmeniť, ja s tým problém nemám, u horizontu tých 80 miliónov chceme použiť na 100%, aby sme financovali projekty klimatických zmien a tým pádom zvýšiť ten podiel na až na 20% budúci rok. To všetko ďalšie vo výskumnej politike e, preberieme e, s výborom ITRE. Merci, monsieur. Ďakujem pekne, pán komisár. Pokiaľ ide o Erasmus+, plus, za 5 rokov sme prešli takmer na 3 eh, miliardy z 1,8 miliard. Teraz odozám slovo tieňovým spravodajcom, najskôr k rozpočtu 2020, potom k rozpočtu 2019. Každý bude mať dve minúty na odpoveď, a teda najskôr na otázku. Pani Karin Gloánek Moran. Ďakujem pekne, pán predseda. Tak toto posledné zasadanie výboru pre rozpočet je veľmi špecifické a hlavne pre mňa, pretože ja nebudem pokračovať vo svojom mandáte a určite o chvíľu si budeme aj všetci navzájom poďakovať za vykonanú prácu za toto legislatívne obdobie. V každom prípade, pán komisár, vám veľmi pekne ďakujem za to, že ste boli k dispozícii v rámci nášho výboru a aj dnes ďakujem za všetky odpovede na naše otázky. Najskôr pripomienky veľmi stručne k tejto práci a k návrhu komisie. V prvom rade všeobecná pripomienka, pokiaľ ide o rozpočet ktorá tu e, vyvstáva veľmi často e, zo strany členov tohto výboru a opäť môžeme to e, zopakovať aj po európskych voľbách a, a Ide o to, že európsky rozpočet nie je dostatočne veľký, mal by byť ešte rozšírený, mali by sme tu mať viac Eh, nových eh, zdrojov, aj eh, z a tak ďalej. Čiže je veľmi dôležité, aby sme si to tu zopakovali, aj keď naposledy. A dúfam, že nové legislatívne obdobie toto prinesie. Druhá pripomienka. Chcem povedať, že bolo nás veľa, ktorí sme sa snažili vyslať toto posolstvo a vy sám ste to povedali k rozpočtu na 2020. Musíme uplatňovať nové nástroje. A pán komisár, článok 15.3 vy budete dbať na to, aby tento článok bol aktívny v rozpočet 2020, ale chcem sa opýtať, ako ste vy ohodnotili týchto 72 miliónov eur, o ktorých ste hovorili, pretože ste skonštatovali nevyčerpaných viac ako 400 miliónov eur Čiže to je moja hlavná otázka tohto vystúpenia. No a na záver, my ako Európsky parlament máme možnosť aktivovať spolurozhodovanie, pretože toto je v podstate naša hlavná činnosť v rámci rozpočtového schvalovania a myslím si, že je veľmi dôležité, aby sme si uvedomili, a boli si vedomi toho, že Európsky parlament si na to naozaj musí sadnúť a, a aktívne plniť tieto ciele. No a samozrejme ja vám prajem všetko dobré do ďalšieho legislatívneho obdobia. Ďakujem za pozornosť. Ďakujem pekne. Ehm, vy eh, ste mali aj eh, viac času. Teraz odpoveda na vaše pripomienky a otázky pán komisár. Vážený pán predseda, kolegovia, za normálnych okolností by sme článok 15.3 mohli použiť na čiastko 281 ehm, miliónov eur z rôznych rozpočtových rokov z minulosti. Ale podstatná časť tejto e, čiastky je z výskumného programu číslo 7, z minulého výskumného, pardon, e, rozpočtového rámca. 72 miliónov sme aktivovali len to, čo vyplynulo z horizontu 2020, čo sa nepoužilo a čo bolo prenositeľné alebo prevediteľné. My sme sa ne, napojili na rozpočtové obdobie 2007 eh, až 2013, ale len k rokom 2018 a z toho vyplynulo tých 72 eh, miliard eur, eh, tak ako sme o tom hovorili, miliónov eur, ako sme o tom hovorili. Ďakujeme. A slovo má teraz pán Kolmel. Ďakujem. Pán predseda, vážený pán komisár, ďakujeme vám srdečne za tú prezentáciu čísiel. Dve oblasti by som spomenul rád. Klimatic, eh, ochrana pred klimatickými zmenami. Je dôležité sa tým zaoberať. Je to eh, vec moderná a chcem povedať a zdôrazniť to, že vnímam tu veľké nebezpečenstvo, že sa do tejto oblasti skrie veľa oblastí a všetko, čo dostane túto nálepku, bude dobré a, do, a účinné. A vás a komisiu by som naozaj e, naliehavo požiadal, aby ste dbali na to, že to budú len trvalo udržateľné e, účinné programy, ktoré majú aj zmysel. A keď to tvrdím, mám na mysli napríklad to, že tu práve by sme mali byť európsky a solidárni a paušálne podporiť všetko v danej krajine. Sú krajiny, ktoré urobili veľmi veľa, napríklad e, v oblasti izolácie tepelné. Iné krajiny urobili zase veľmi málo a dáva veľa zmyslu, aby sme začali tam, kde sa urobilo málo, pretože s rovnakými prostriedkami môžem dostať oveľa lepší výnos, môžem urobiť pri klímu teda viac, ďalšie krajiny by, by mali e, vlastne e, v prípade európskych prostriedkov počkať. E, ďalšia otázka, migrácia. Vidíte tu, pán komisár, príležitosť na to, aby výdavky na migračnú oblasť, že by sme naviazali podmienkami na politickú vôľu EÚ v tejto oblasti definovať skutočné ciele, skutočné stratégie a tieto aj implementovať. Na jednej strane mám veľké obavy budeme mať 10 tisíc nových pracovných miest pre obraz Frontexu a nikto v tomto parlamente alebo v tomto výbore nevie celkom presne, čo majú presne títo ľudia robiť. Kým tu nebude politická línia, a ktorá by sa mala implementovať, tak to môže byť aj 100 tisíc ľudí, situácia sa výrazne nezlepší. Záverom ešte, pretože eh, odchádzam z tohto parlamentu, sa chcem srdečne všetkým poďakovať vám, pán predseda, vám, pán komisár, a všetkým kolegom, osobitne potom všetkým zamestnancom. 5 rokov som tu bol veľmi rád, dobre som sa tu cítil, služby poskytované boli vynikajúce, aj keď som bol vždy v menšinovom názore. Ďakujem. Pán komisár, Prosím, odpovedzte stručne, lebo pán Kölmel naozaj využil svoj čas naplno. E, téma ochrany klímy je veľmi napínavá. E, sme tu vlastne úplne na novom území a e, skúmame teraz jednotlivé programy a projekty. Musíme každý preskúmať, či je relevantný pre klímu a ak áno, v akej forme. A za posledné roky sme sa naučili, že aj dvor auditorov toto sleduje veľmi kriticky a teraz využívame prvé skúsenosti. V ďalšom rozpočtovom rámci sa navrhuje 25 čo pravdepodobne rada akceptuje. Niektoré členské štáty hovoria, že je to príliš ambiciozne, niektoré zasa hovoria, že je to príliš nízke číslo a preto asi sme sa trafili do toho zlatého stredu. No ale toto musíme prerozdeliť potom na tých 44 našich programov. E, sú programy, ktoré majú 0% vplyv na ochranu klímy, napríklad zahraničná služba, personál, administratívne výdavky, obstarávania. Ale pokiaľ ide napríklad o budovy, tam môžeme zvýšiť energetickú činnosť. E, sú programy, kde 60% všetkých výni, výdavkov pravdepodobne má dopad na klímu a bude to treba všetko overovať. Všetko to je aj v balíku, môžete to samozrejme skúmať a vy o tom budete v konečnom dôsledku aj rozhodovať. Otázkou je, čo robiť s eurom. Čo robiť s eurom? E, euro by sme mali využívať E, aj v treťom svete, v Afrike. A potom sa pozrieme na politiku koheznosti. Máme jasné čísla na každý členský štát a na každý e, región. A my teraz s našim e, vzorcom vypočítavame, koľko eur dostane každý región. Napríklad Sedmohradsko, koľko dostane Malta. A tieto štáty a regióny nebudú ochotné sa vzdať prostriedkov na koheznosť eh, a presmerovať ich do inej krajiny. Eh, členské štáty, ale aj ľudia vo svojich hlavách majú tú, tú vetu I want my money back. Každý chce čo najviac peňazí získať späť ako keby k sebe. E, takto sa už črtá diskusia. Pozriem sa napríklad na moju krajinu. E, v Nemecku sme veľa investovali do e, energetickej zmeny a mohli sme častokrát e, tieto e, peniaze investovať inde lepšie. Napríklad v Nemecku sme investovali do solárnych panelov v regiónoch, kde nie je veľa slnka. Lepšie by tieto peniaze sa zúročili v Španielsku, keby sa tam budovali solárne elektrárne. Um, v vidických oblastiach Bulharska napríklad by sa oveľa viac dalo ušetriť zateplovaním budov ako u nás v Nemecku. No ale každý členský štát chce svoje peniaze, ktoré dávajú do európskeho rozpočtu, späť samozrejme. Pokiaľ ide o tému Frontex, ešte nemáme rozhodnutie. Tých 10 tisíc to už je e, v návrhu komisie, ale toto číslo bude mať zmysel iba vtedy, ak tento personál dostane aj zvrchovanú funkciu. Ak to budú iba poradenskí pracovníci alebo podporní pracovníci, tak to nebude dávať žiaden zmysel. A preto primárne tie členské štáty, ktorých sa najviac týka e, migrácia, či už ide o Grécko, Bulharsko, Maltu, Cyprus, Španielsko alebo Taliansko, tieto štáty by mali toto skúmať a mali by akceptovať, že európsky úradníci budú fungovať a pracovať doplnkovo k ich vlastným úradníkom a že aj títo európsky úradníci musia mať zvrchovanú funkciu musia mať reálne právomoci e, tam, v tom priestore Stredozemného mora. No a e, musíme samozrejme ešte počkať, čo e, sa stane s celým migračným balíkom pána Avramopoulosa. Budúci týždeň na rade sa to bude riešiť. Pán komisár, prerušený. Ďakujem, hovorí predseda. Slovo má Neil Storviles. Be brief. I checked the... Ďakujem, pán komisár, pán predseda. Ja som si pozrel tú klimatickú cestu, Climate Path. Zdá sa mi celkom v poriadku, i keď samozrejme e, súhlasím s pochybnosťami pána Kölmela, keď sa pozrieme na Nemecku. Nemecký sektor elektriny je takmer najšpinavší v Európe. Potom Horizont 2020. Potrebujeme vyšší most, tak povediac, inak to nebude e, nič efektívne do budúcnosti. A tretia časť tá sa mi až tak nepáči, to je tá časová tabuľka, ten časový rozvrh. E, komisia predpokladá rýchly, e, <laughs> rýchly priebeh e, zmierovania. To je taká rakúska rozprávka. Je to rakúska knižka, ktorá sa volá Poslušné dieťa. Je to kniha z 19. storočia a noví poslanci rozpočtového výboru nebudú pracovať ako poslušné deti. E, na to sa treba pripraviť. Ďakujem a teraz pán komisár. Časový plán pre rokovanie o návrhu rozpočtu na rok 2020. Nuž, mali by sme sa zamyslieť, na čo je nám ten dlhý čas od začiatku júna do polovice novembra. Je to veľmi formalizovaný proces, ale treba povedať, ktorý je zapísaný v našich zákonoch a zmierovanie to je veľmi prísny um, systém, ktorý musíme rešpektovať. Pripomínam, že kedysi som položil otázku, či by zmierovanie nemalo prebiehať o tri týždne skôr, pretože my by sme to teraz boli stihli ešte s Junckerovou komisiou. Ale e, potom tu boli protihlasy, ktoré hovorili, že rozpočtové rokovanie sa musia konať na určitých miestach, napríklad v Štrasburgu. Takže teraz sme takmer rukojemníkmi tohto systému pretože naša legislatíva žiada určitý priebeh, určitý časový rozvrh do novembra. Ja by som bol rád, keby sa nám podarilo do novembra mať rozpočet. Každé 3-4 roky zmierovanie končí bez výsledku a musí sa začať znova. Ja dúfam, že sa to nestane, ale samozrejme toto už bude na kolegoch, ktorí preberú svoju funkciu 1. júla. Nous étions interrogés il y a quelques, quelques mois sur la pred niekoľkými mesiacmi sme sa pýtali na urychlenie postupu a zdalo sa, že to nie je možné, čiže tým pádom by eh, sme mali um, upraviť aj kandidátov a pán eh, Ettinger by musel byť komisárom až do uh, konca novembra. Všetci tieňoví spravodajci k 2020 sa mohli vyjadriť. A teraz 2019 pán Depre. Ďakujem pekne, pán predseda. A najskôr začnem komplimentom. Pán komisár, chcem sa poďakovať za to, že ste nám boli k dispozícii, za vaše závisky, záväzky a za vašu e, prísnosť, ktorou ste k tomuto pristupovali. Prvá otázka. Povedali by ste, že tento rozpočet, pokiaľ ide o záväzky, že sa zvyšujú alebo znišujú. Ja som videl tie e, čísla v porovnaní s rokom 2019 a máme tam navýšenie o 1,3 Ja si myslím, že úroveň inflácie je vyššia ako 1,3 Čiže moja prvá otázka, povedali by ste, e, že e, tento rozpočet je navýšený alebo znížený? Druhá otázka. Veľa ste hovorili o boji proti klimatickým zmenám. Ja musím skonštatovať, e, že v rámci viacročného finančného rámca, ktorý sa teraz ukončil, sme e, globálne nesplnili cieľ 20 Za posledné dva roky došlo k zlepšeniu, ale na obdobie 2020 sme dosiahli 19,4 Čiže nedosiahli sme tento cieľ, musíte to uznať a musíme vynaložiť väčšie úsilie e, v nasledujúcom viacročnom finančnom rámci. No a v rámci vašej komisie, tí, ktorí sú ešte e, tu, bolo by e, vhodné, ak by si e, s vami prešli tú nomenklatúru výpočtu, aby sme si to zjednotili, aby sme vedeli, čo započítame do boja proti klimatickým zmenám. No a ešte posledná vec, pán komisár. Ehm, budem tu mať aj také kritické pripomienky. Myslím si, že výbor pre rozpočet e, tu nie je iba na to, aby sme všetko chválili. Pokiaľ ide o Afriku, vy hovoríte o ďalšej podpore alebo niečo podobné. Ja si myslím, že to e, nie je postačujúce a naozaj je potrebné e, chytiť býka za rohy, a postaviť sa voči tomu, pretože vidíme nárast osôb, ktoré prekračujú hranice a je potrebné podporovať rozvoj v Afrike. Musíme tu mať nové technológie, aby sme zvýšili hospodársky rast v Afrike. Takže dúfam, že v ďalšom viacročnom finančnom rámci o tomto budeme môcť diskutovať a toto bolo všetko z mojej strany. A odchádzam, je mi to ľúto, ďakujem všetkým kolegom za spoluprácu. Som veľmi rád, že som pracoval v rámci tohto výboru, som veľmi rád, že som sa s vami stretol a že som prispel svojou trošku aj k tejto práci. Ďakujem. Pán komisár. Wenn eh, eh, eh, Dupré, Dupré, keď sa pozriete na záväzky a rozpočet 2019 a porovnáte to s rokom 2020, musíte si vyňať jeden bod programu záväzky na e, pomoc utečencom Turecko. To bolo v 19. v, to, v rozpočte, v 20. už nie, tam už ide len platby. To znamená, máme tu vysokú čiastku v miliónoch, trojmiestnú, ktorý, ktorá v 19. roku bola posilnenia v oblasti záväzkov a z roku 2020 nie je v záväzkoch. Keď si to vyberieme, tak u záväzkov máme to zvýšenie 1,9 1,9 a u ochrany klímy máme 19,7 to tiež nie je 20 ale je to bližšie k 20 ako 19,4. Keď v budúcom rozpočte eh, klimatickým zmenám priradíme 21%, tak sa dostaneme na 19,7 19 v, celo, v celom 7-ročnom e, období. V minulých rokoch sme tu nahromadili veľa skúseností a my si myslíme, že tých 25 v budúcom rozpočtovom rámci je ambicióznych, ale dosiahnutelných a veľmi radi v budúcich e, rokovaniach o VFR tú konkretizáciu týchto 25, eh, to rozptýlenie na jednotlivé roky vám radi odprezentujeme a s vami to i radi preberieme vo forme eh, rokovaní a vaše, vaše znalosti sú tam samozrejme potom eh, potrebné. Napríklad u Horizontu Európa mm, určite môžete vyčleniť klimatickým zmenám ešte viac. Je tam množstvo projektov, oblasti výskumu, ktoré by sa dali spolufinancovať. Takže máme ešte možnosť e, e, pridať smerom hore alebo naopak znížiť náš návrh. A potom ešte k Afrike. V terajšom rozpočte 2020 máme určité zvýšenia, kríza v Sýrii, spomeniem ďalej e, Trustový fond pre Afriku, humanitárnu pomoc. To všetko sú v dvojmiestne miliónové čiastky. Tu je horná hranica daná a my sa snažíme vyčerpať potrebné možnosti. Oveľa viac potenciálu máme potom v budúcom viacročnom finančnom rámci náš, náš okruh e, pre susedský e, priestor a svet. Tu máme výrazné zvýšenie a zhodneme sa na tom, že musíme dávať priority našemu susedstvu, Západný Balkán a východné susedstvo a tiež Afrika a, a Blízky východ. Ešte pred samotným svetom ako takým. Vám i rade, alebo som vďačný, že e, te, tie čiastky sa akceptovali u vás aj v rade, e, pokiaľ ide o tieto e, spoluprácu so svetom viac menej je tu súhlas ši, ši, e, naprieč e, spektrom. Takže som optimistický, že Európa bude mať viac možnosť konať voči našim partnerom e, v Afrike v budúcnosti. Ďakujem. Merci et de... Ďakujem pekne. Cieľom mať tu jeden rozpočet je to súčasťou aj Európsky fond pre rozvoj. Slovo má pán Tarant. Veľmi stručne, kolegovia, možno sme frustrovaní, že za tých 5 rokov sme nedosiahli dosť, ale ja vás chcem uistiť, že sme naopak dosiahli veľa vďaka našemu predsedovi Artujevi i mnohým snahám. Isté dalo sa dosiahnuť viac, ale to, čo sme dosiahli, e, za to vďačíme našej spolupráce s pánom e, Tingerom a každé ráno sa modlím za to, aby budúca komisia e, priniesla niečo aspoň vzdialene blízke e, profesionalite práce pána e, komisára. Pokiaľ ide o opravný rozpočet 2018, pretože princípom Európy je solidarita, ja si skromne myslím, mohlo byť viac eh, rozpočtovej bezpeč, eh, disciplíny u Talianska, menej korupcie v Rumunsku. Možno, že v Rakúsku by to mohlo byť viac eh, účasti bez súča- účasti ruských oligarchov. Pokiaľ ide o klimatické zmeny a ďalšie problémy, ja by som chcel predpovedať, ak by sme 40 E, prostriedkov rozpočtu e, dosiahli e, na životné prostredie, tak 51% v budúcom parlamente budú mať zelený a my nechceme totalitný parlament, totalitnú demokraciu. Ďakujem pekne, dovidenia. Ďakujeme za toto varovanie a za vaše ambície. Vážený pán komisár, nech sa páči. Nechcem komentovať správanie voličov. 25 ale je naozaj ambicioznych. Veľká časť programov je neutrálna voči klíme, čiže nemôžeme ich používať ako paku na znižovanie skleníkových plynov. No a do 60 programov má vplyv, čiže to budeme musieť riešiť. A o, ako som hovoril, náš návrh je len začiatok diskusie. To nie je ešte nič definitívne. Sme radi, že aspoň tých 25 sa akceptovalo v parlamente a na rade. Tých 25 Možno, že bude možný aj lepší výsledok a ďakujem za všetky milé slova a želám takisto vám všetkým všetko dobré. Mám tu ešte dve žiadosti o slovo. Ehm, Paul Rubich Ďakujem veľmi pekne. Dve minúty. Pokiaľ ide o tých 89 postov pre personál, chcem sa poďakovať administratíve za to, že všetko dobre pripravili, že pripravujú nový parlament a všetky možnosti boli zohľadnené. Samozrejme, po zložení eh, nového parlamentu budeme ešte uvidíme, či budeme potrebovať všetkých 89 postov. E, možno ich bude treba oveľa menej, ale to sa všetko ukáže ešte na jeseň počas rozpočtových rokovaní. Ďakujem veľmi pekne komisárovi za to, že ste zachovali tie čísla pre výskum. E, ja by som rád tu nechal úroveň ambicioznosti veľmi vysokú a potom e, 6 napríklad e, čistá e, voda, e, sedmička obnoviteľné energie. Toto potrebujeme nielen pre udržateľné poľnohospodárstvo, ale aj pre Afriku napríklad. Takže toto musí ostať. No a potom je tu tá otázka zvýšenia nákladov na penzie. Domnievam sa, že dôchodkový fond musíme mať spoločne na európskej úrovni. Už sme urobili krátenia v Európskom parlamente Ehm, to platí napríklad ale aj e, pre dôchodky e, zamestnancov európskych inštitúcií a v posledných rokoch e, sa to urobili aj pre poslancov. Poprosil by som ale pána predsedu Artuisa. Máme dve stanoviska právnej služby a ja ako spravodajca nemám k dispozícii tieto odborné posudky právnej služby. Dostal som oficiálne list od predsedu parlamentu. On nechce nám, rozpočtovému výboru, dať k dispozícii tieto posudky. Ja si myslím, že je to poburujúce. Právna služba tohto parlamentu vypracuje posudky a my, ako zodpovedný výbor pre rozpočet, nedostaneme tieto dva dokumenty. Ja nastojím na tom, aby rozpočtový výbor tieto posudky oficiálnou cestou dostal, pretože je to veľmi dôležité pre tvorbu rozpočtu na rok 2020. Chceme mať istotu, chceme poskytnúť istotu všetkým, ktorí platili do tohto fondu a chceme preto vidieť tieto posudky. No a posledná vec, po 25 rokoch sa chcem veľmi srdečne poďakovať všetkým prítomným tejto miestnosti. Takmer 25 rokov som tu pracoval, bolo to naozaj zaujímavé, každý deň napínavé, nové, Ďakujem veľmi pekne za všetko a prosím vás, aby ste ďalej s takýmto nasadením pracovali, pretože naši občania nás potrebujú. Madame Gressle. Pani Gressle. E, milý Paul Rubich, chcem poukázať na to, že členovia súčasného penzijného fondu by sa mali držať bokom, pretože ide o ich vlastné záujmy a výhody. A chcem poukázať na to, že dobrovoľný penzijný fond to je doplnkové e, penzijné poistenie, to nie je základný dôchodok. To sú dve úplne odlišné veci, dva odlišné systémy a ja som trochu pobúrená tým, ako postupujú členovia dobrovoľného penzijného fondu, a aby zabránili kráteniam ja som totiž bola v minulosti hrdá na to, že sa nám podarilo zatvoriť tento dobrovoľný fond a e, takisto tie krátenia, ako sa vyriešili, s tým som bola spokojná. E, mám otázku k 15 trojke. K právnej istote patrí aj to, že články, ktoré sa schvália, sa uplatnia a preto žiadam. Nejde tu teraz o postoj rady, o, ktorá tvrdí, že takto nebolo myslené. My sme to vyrokovali spoločne a 15 trojka musí byť e, implementovaná. A druhá vec, e, dohoda o vystúpení Spojeného kráľovstva z EÚ bola zamietnutá už trikrát a rozpočet sa stále tvorí na e, predpoklade že Veľká Británia ostane, alebo teda, že tá dohoda bude, ale teraz máme termín 31. oktobra, takže ja sa pýtam, ak dôjde k tomu odchodu, tak čo sa potom robí s rozpočtom 2020? A tretia otázka e, sa týka penzíneho fondu. Zamestnanci e, odvádzajú penzijný príspevok pension contribution. Predpokladáte, že sa to bude zbierať v nejakom osobitnom fonde? Teraz to ide do rozpočtu. Mm, ja chápem to, že sa musí tu vytvoriť nejaký fond, musíme nastojiť na tom, aby tá suma naozaj išla do nejakého fondu, ale keď už pripravujeme tento fond, tak e, podľa mňa by to malo byť tak, že tí miestní zamestnanci EÚ, keď ukončia svoju službu, dostanú vyplatenú celú penziu. Poznám ľudí, ktorí 30, 40 rokov pracovali pre EÚ a potom nakoniec skončili na ulici, pretože rodina si to medzi sebou prerozdelila a ten zamestnanec nemal nakoniec nič. Takže tí lokálni zamestnanci na celom svete aj tí by mali dostávať tú penziu mesačne cez nejaký fond. E, to je tak predsa všade na svete. Nemôžeme to vyplácať z nových peňazí, mali by sme e, šetriť peniaze a potom z tých našetrených peňazí to e, vyplácať. Pani Tomáš, potom pán komisár. Ďakujem pekne, pán predseda. No ja mám také eh, zmiešané pocity. Eh, najskôr mi bolo ľúto, že musím odísť a že nebudem môcť eh, dokončiť svoju prácu na viacročnom finančnom rámci, ale nakoniec, keď sa pozerám na rozpočet 2020, tak až tak mi to nie je ľúto. Pretože vidím, že opäť za zraz 1,97 HDP na Európskej úrovni, keď vidím, že nie sme schopní dosiahnuť tých 20 ani pri klimatických zmenách, pričom nám ostáva iba 0,6 že nie sme schopní dosiahnuť a mať tú kapacitu aktivovať článok 15,3, ktorý predsa bol schválený a odhlasovaný všetkými inštitúciami a nebol aktivovaný ani minulý rok tak e, nebudem ani e, ďalej hovoriť o okruhu 3 a 4 a o využívaní týchto finančných e, zdrojov. Predovšetkým pohraničnú stráž v Líbii a pomoc Turecku. To nie je iba politický, ale aj etický problém. Takže v podstate si hovorím, že za takýchto podmienok mi ani nie je ľúto, že odchádzam. A nie je to osobné e, voči vám, pán komisár. Ja sa vám chcem taktiež poďakovať ako moji kolegovia. Ďakujem, e, že ste e, nám boli k dispozícii, ale myslím si, že máme tu globálne politické problémy aj v rámci rozpočtu a ešte nie sme schopní ich vyriešiť. V každom prípade ďakujem všetkým službám, ďakujem poradcom, boli to výborní politickí poradcovia, ďakujem asistentom, ďakujem vám, pán komisár, pán predseda a samozrejme eh, kolegom, pán Holbricht, eh, ktorý bol môjim spoluputníkom za posledných 5 rokov a všetkým ostatným, tí, ktorí tu ostávajú, Chcem povedať iba jednu e, vec. E, buďte odvážni, odvážni, odvážni. Pretože toto nám chýba a dúfam, že si na mňa spomeniete. Ďakujem veľmi pekne. A posledný rečník, pán Fernández. Ďakujem pekne, pán predseda. Pani Toma, e, nech ti nie je nič ľúto iba preto, aby si niečo olutovala. Predstav si, ako by to vyzeralo, keby sme tu vôbec neboli. A ty špecificky. Myslím si, že by to bolo ešte horšie. Takže ja vidím, že sme urobili vynikajúcu prácu. A teraz prejdem do portugalčiny. Prvé konštatovanie 0,9 HND na platby navýšenie 1,3 v porovnaní s rokom 2019. Mám jednu otázku. Ako s takýmto zníženým rozpočtom, ktorý je ešte stále veľký, my dostávame 12 miliónov eur a denne, ako môžeme zviditeľniť tento rozpočet, ako to môžeme predostrieť našim spoluobčanom. Druhá otázka. Dúfam, a opäť je to konštatovanie, dúfam, pán komisár, že 15 trojka tu ostane až do konca a dúfam, že komisia si udrží návrh využitia flexibility, predovšetkým článku 15.3 až do konca rokovaní. No a potom ešte ďalšia otázka, ktorá tu už padla. Afrika. Musíme pomôcť rozvoju e, v Afrike, kde je ten e, fond pre e, rozvoj v rámci Junckerovho plánu. Aké je hodnotenie komisie Junckerovho plánu pre Afriku? Pretože je potrebné vytvoriť podmienky, ktoré by umožnili africkej mládeži pracovať a pracovať prispieť k pokroku na africkom kontinente. V opačnom prípade e, sa nedopracujeme k žiadnemu riešeniu, e, pokiaľ ide o migráciu. Takýmto spôsobom e, pomôžeme udržať mier a aj prispieť k rozvoju. Chcem sa poďakovať pánovi komisárovi. Vždy ste boli veľmi odvážny. Dúfam, že taký bude aj váš nástupca. Ďakujem celej komisii, predsedovi komisie a pánovi Žerardovi Depres, s ktorým som úzko spolupracoval. Ďakujem všetkým. Ďakujem pekne, pán komisár. Na záver tri body. Poprvé, článok 15.3 Iste si pamätáte, že v návrhu rozpočtu na rok 2019, e, v návrh komisie z mája minulého roku, tam článok 15.3 nebol obsiahnutý, pretože rozpočtový poriadok vstúpil do platnosti až v auguste následnom. A počas e, zmierovania sme priniesli návrh financovať z tohto článku trojciferný e, miliónový e, rozsah. Chápeme reakciu rady, ale trošku prekvapivé je e, toto prekvapenie už tu nie je, pretože je tu návrh komisie o to, čo sme, to, o čo sme tvrdo bojovali, to každému, kto bol v rade, musí byť jasné, že tá téma sa vráti na stôl pokiaľ ide o časový priebeh, máme oveľa viac argumentov a dobré prostredie na to, aby sme ten článok 15 aj využili. Potom penzijný fond, kolegyňa Gresle, samozrejme je to návrh pre všetkých zamestnancov, pre všetky inštitúcie, nielen komisie spoločne vytvoriť tento fond pre všetky inštitúcie a nie je jednotlivé rôzne fondy pre e, súdny dvor, komisiu, parlament a tak ďalej. Jeden spoločný fond a spoločná profesionálna e, administrácia toho všetkého. A je e, očividné, že tá čiastka, ktorý sa teraz sťahuje z hrubých miest e, úradníkom, to bude e, celkom logické a e, jednoduché, že sa to nebude prevázať do všeobecného rozpočtu, ale práve do tohto penzijného fondu. A pokiaľ ide o Brexit, vychádzame sa z toho, že v oktobri odídu Briti, tak nie je tu riziko pre rozpočet 2019, bude tu medzera 1 e, miliarda, to môžeme pri výkone rozpočtu vyvážiť. Po druhé, keď odídu bez neriadenie do októbra, tak máme taký právny názor, že sú povinní k účasti v budúcom roku, ale nie je nejaký súd, kde by sme to mohli vymáhať. Rolu to bude zohrávať pre budúce naše vzťahy. Naše vzťahy s nimi pri vývoze, dovoze a rokovaní zmluv. Komisia a rada, eh, komisia a parlament nebudú chcieť rokovať, ak nebudú zaplatené staré faktúry. Keďže ale nemôžeme vytvárať dlhy v roku 2020, pri tom návrhu, ktorý máte k dispozícii za určitých okolností, musíme usporiť čiastku 12 miliard eur ešte pred zmierovaním. Ten stav dnešný je taký, že ten predpis 20, 50 k 50, keď pre rozpočtový roz, roz, rámec pre budúce 10 ročie povieme, že tá medzera čistých, čistého prispievateľa spolo, sp, sp, e, Spojeného kráľovstva narastie o 14 miliard, to prinesie vyššie vklady a toto bolo v, parla- v rade široko prijaté a tu v parlamente prijaté na vedomie, tak je jasné, že tento vzorec sa použije i pre medzeru v roku 2020. To znamená, pri doplnkovom rozpočte budem žiadať o 6 miliard naviac o e, vyšších vkladov a potom 6 e, miliard zase krátení u programov budúcich rokov. A zase otázka, kde možno krátiť. Nie u všetkých programov sa to dá. Napríklad priame platby e, pre poľnohospodárstvo sú právne záväzne zakotvené, takže projekty musia bežať ďalej. Nedá sa z nich vystúpiť Takže v oktobri budeme musieť ukázať, u ktorých programov na, aksade, na základe akých právnych e, základov môžeme škrtať a aké škody sú tu možné. Ale tých 6 miliard e, nepochybne sa objaví na stole. Ďakujem za veľmi priateľské a vecné diskusie a takisto za profesionálne e, vedenie tohto stretnutia vám, pán Artui. Ďakujem pekne, pán komisár. Na záver, pán Holmajer. Naša všeobecná spravodajkynia. Ja budem stručná. Milý pán komisár, veľká srdečná vďaka. Pracujem sa, teším sa na ďalšie mesiace, pretože budeme ešte spolupracovať a dúfam, že veci budú pokračovať e, tak, ako si to predstavujeme. Možno nakoniec predsa len to zmierovanie bude vyzerať trošku inak tento raz po desiatich rokoch. Ešte stále sa nevzdávam nádeje. Ďakujem za spoluprácu a ďakujem za to, že si bol takým komisárom, ktorý naozaj počúval názory parlamentu existujú členské štáty, ktoré chcú obmedziť opäť vplyv Európskeho parlamentu len na také základné funkcie. Chcú nám zviazať ruky opäť. Ale ja som presvedčená o tom, že Európsky parlament je veľmi dôležitý, e, dôležitá súčasť budúcej Európskej únie. A ďakujem veľmi pekne za to, že pán komisár e, takisto zdieľa tento náš názor. Ďakujeme za vašu ochotu a otvorenosť. A chcem sa poďakovať aj predsedovi nášho výboru pre rozpočet, pretože on sa, na nás, on sa za nás vždy zasadzoval. Ja som spravodajkyňa a mám práve slovo, tak využijem túto príležitosť a vyslovím ti veľkú vďaku, milý žon, pretože si myslím, že pre náš výbor si bol naozaj veľmi dôležitý, dal si výboru vynikajúcu tvár a v mene všetkých kolegov aj kolegyň, kolegyň vyslovujem teraz e, veľké srdečne ďakujem. Bohužiaľ predseda bez mikrofónu. Ďakujem, drahá Monika. Ty si taká tá pomlčka medzi uh, volebným obdobím, ktoré sa končí a tým, uh, ktoré o pár dní začne. Ak dovolíte ešte taký posledný odkaz pre vás, posledné slova z mojej strany. Drahý Günther, kolegyne, kolegovia, dámy a páni, Dostali sme sa na záver volebného obdobia, ktoré začalo v roku 2014. Počas 5 rokov som mal tú čest predsedať výboru pre rozpočet. A teraz sa lúčim s Európskym parlamentom. Chcem vám vyjadriť hlbokú vďaku a takisto mám pre vás e, jedno os- osobné posolstvo. Niektorí z vás budete pokračovať v práci v našom výbore. Obraciam sa tu na tých, ktorí boli opäť zvolení, ale aj na tých, ktorí boli zvolení poprvýkrát, ktorým gratulujem. Musím povedať, že máte teraz na stole veľmi dôležité dokumenty. Dva dokumenty. Je tu jednak správa za posledných 5 rokov, ktorú pripravil sekretariat a takisto vyhodnotenie programov. To e, pripravili útvary komisie. Chcem sa poďakovať v prvom rade pánovi komisárovi, pánovi Oettingerovi a takisto aj Jacekovi Dominikovi, a Kristíne Georgieve, ktorá odišla e, z komisie, aby sa stala generálnou riaditeľkou Svetovej banky. Chcem vám vysloviť vďaku a prejaviť úctu, pán komisár, pretože vy ste vždy boli k dispozícii, počúvali ste nás, mali ste dobrú vôľu a chceli ste vždy e, schváliť taký rozpočet, ktorý bude dobrý pre budúcnosť Európy. Vy ste viedli neuveriteľné množstvo kolokví, konferencií, vydali ste veľmi dôležité a užitočné dokumenty. A okrem e, toho chcem poďakovať aj celému DigiBatch e, generálnemu riaditeľovi, aj všetkým riaditeľom a ďakujem aj vášmu kabinetu za spoluprácu. Ďakujem aj všetkým kolegom a kolegyňam, spravodajcom, koordinátorom, usilovným členom, ktorí vykonávali našu prácu. Myslím si, že sme naozaj zabezpečili dobrú, kvalitnú prácu, že sme vytvorili pridanú hodnotu. E, pracovná atmosféra bola dobrá a priateľská. Ďakujem aj politickým poradcom a asistentom, pretože oni naozaj dokázali e, veľmi dobre a kvalitne pracovať. Ďakujem Monike Ann, Monike Strasser, administratíve parlamentu, všetkým členom sekretariátu nášho výboru. Um, Monika Štraser, Fabian Jones, Eliza Dafara a ďakujem všetkým ďalším samozrejme. Ďakujem za ich kompetentnú prácu, za ich ochotu, vynachádzavosť a za to, že tak svedomito vykonávali verejnú funkciu. Bolo to pre mňa veľké šťastie, že som mohol s vami spolupracovať, s každým z vás. No a E, také moje osobné e, posolstvo obsahuje aj e, dve veci, ktoré ľutujem. Je tu jedna vec, ktorá sa mi vždy nepáčila. Formát a objem rozpočtu. Samozrejme, vždy musíme byť realistami. Vieme, že v politike často čelíme opozícii. Tým, že sme vstúpili do tohoto výboru, tak sme e, súhlasili s určitým spôsobom politickej práce, s určitým spôsobom abnegácie politickej. Ale myslím si, že my sme neboli vždy len e, vydaní na pospas rade počas týchto piatich rokov. Niekedy naozaj závery boli e, známe vopred. Ale rada na začiatku júla na začiatku júla eh, odovzdá štafetu a nám sa podarilo teda vytvoriť eh, a navrhnúť rozpočet eh, s výškou 1% HDP. A ja si myslím, že rada niekedy naozaj už naráža na svoje limity My dostávame návrhy komisie a um, do veľkej miery s nimi niekedy aj súhlasíme, ale potom rada to vždy okresa. A ehm, proces je taký, že ehm, my za niečo hlasujeme značením na plenárke, potom príde trialóg, e, zmierovanie a nakoniec sa musíme podriadiť vízii rady ale nie sme s tým spokojní, najmä pokiaľ ide o programy pre mladých, e, Erasmus+, plus, zamestnanosť mladých a tak ďalej. Nechceme ohrozovať príjimateľov európskych peňazí. E, mne je ľúto, že sa nám nepodarilo aspoň raz e, uspieť v, v zmierovaniach. Boli tu dve podmienky, ktoré nehrali v náš prospech. Poprvé, obmedzenie na jednu alebo dve e, priority, ktoré môže podporiť aj verejná mienka. A druhá podmienka, politická vôľa, ktorá bola obmedzovaná alebo riadená tými dvomi hlavnými skupinami SAD a EPP. Odpustite mi, že to tak hovorím. Objem a formát európskeho rozpočtu, to je celá galaxia rozpočtová, Um, máme tu princíp e, jednoty rozpočtu, je tu veľmi, e, sú tu rigidné pravidlá, e, zastropovanie na maximálne percento HDP. To všetko bráni tomu, aby Európska únia sa stala svetovou veľmocou ako USA, Čína, Rusko alebo India. Európska únia by mala byť takisto schopná sa brániť napríklad voči veľkým nadnárodným digitálnym spoločnostiam alebo finančným. Podľa mňa by sme mali zvýšiť európsky rozpočet a mali by sme zvýšiť verejné výdavky v Európe. Uh, mali by sme uh, si uvedomiť, že rozpočtové prostriedky sú často neefektívne na národnej úrovni. Musíme identifikovať tie spoločné európske aktíva a myslím si, že konečne onedlho pochopíme, že je tu tá spoločná pridaná európska hodnota pripravujeme ďalší viacročný finančný rámec. Musíme sa pozrieť na otázku vlastných zdrojov. My sme premeškali príležitosť prebudiť verejnú mienku a povedať, ako je to s tými vlastnými zdrojmi. Bohužiaľ, to je chyba a ja za ňu preberám aj zodpovednosť. No a na záver, ešte chcem povedať, že si želám, aby každý z vás bol veľmi spokojný a šťastný aj v osobnom, aj v pracovnom politickom živote. Želám si, aby Európa našla svoju špecifickú politickú cestu a takisto si želám, aby Európsky parlament bol hlavným aktérom v tejto európskej novej politike. I keď dnes e, tá rola Európskeho parlamentu je ešte možno skromná, tento rozpočet má ale obrovské možnosti pokroku, pán komisár. Ďakujem za to, že ste mi zverili výkon tejto funkcie. Snažil som sa to robiť humánne, bolo to pre mňa veľmi podnetné aj duchovne a som ešte viac presvedčený, že potrebujeme ten európsky sen. Ďakujem, milí kolegovia a kolegyne. Yeah. Merci, nous allons donc avoir une conférence de presse pendant cela. Ďakujem, teraz pôjdeme na tlačovú besedu, ale prosím, ostaňte tu v blízkosti, eh, pretože potom bude koktejl. Máme 5 eh, fliaž najlepšieho červeného vína, ktoré pochádza z regiónu pána komisára Oettingera. Keďže rozpočet eh, si vyžaduje aj pravdiv, pravdivé vyjadrenia, tak e, musíme povedať in vino veritas.